nie viac e, hlasov máte, alebo 11 mien môžete zakružkovať. Ak by ste chceli čosi zmeniť, opraviť, opráte sa opätovne na zriadencov, aby vám distribuovali nové volebné lístky. Akýkoľvek iný lístok než lístok s maximálne 11 e, volenými osobami je neplatný. Otváram teraz hlasovanie opposite number 90. Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90. Okay, okay. Uh, uh, Mr. Leichtfried. Kolega Leichtfried má slovo. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Na základe vašich ro- uh, detailných uh, inštrukcií je moja otázka už bezpredmetná.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 E, zapytuję Państwa, czy ktoś jeszcze... Vážené dámy, vážení páni, volil prosím už každý? Chcel by ešte niekto odvoliť? Who wants to vote yet? I'm asking you. Takže je ešte niekto, kto nevolil a chce ešte odvoliť? A ešte po tretíkrát. Je ešte niekto, kto nevolil a chce odvoliť? Nech sa páči. Volili už aj skrutátori. Zamykam hlasovanie. Týmto končím hlasovanie. Poprosím skrutátorov, aby sa znova odobrali do sály R01101, aby tam spočítali hlasy. Týmto prerušujem zasadnutie. Informácie O pokračovaní zasadnutia nájdete na obrazovkách a oznámi vám toto pokračovanie aj zvonec. Dnes večer bude aj tretie kolo hlasovania. Toto začne asi o 19.30, preto vás prosím, aby ste neopúšťali budovu Európskeho parlamentu. Takže prosím, zostaňte v inštitúcii, pretože dnes večer zrejme o o 19. alebo o 19.30 prebehne tretie kolo voľby. Takže ešte raz opakujem, prosím, neopúšťajte budovu. Ďakujem a prerušujem schôdzu.